Kolegovia, prosím, zaujmite miesta. Ako asi viete, výbor Ekon eh, zažiadal o ďalšie informácie od eh, dezignovaného komisára, aby mohol dovršiť svoje vyhodnotenie Takže pán komis, dezignovaný komisár odpovedal na doplňujúce písomné otázky. A dnešné stretnutie, na dnešnom stretnutí budeme mať výmenu názorov, e, dodatočné vypočutie k e, tým otázkam, ktorý, ktoré boli písomne e, avizované. Máme len 1,5 hodiny. Držte sa prosím teda kolegovia princípu od eh, vašich trojminútových eh, slotov. Kolegovia, ďalej vám chcem pripomenúť, že účelom tohto stretnutia je výmena názorov k otázkam, ktoré boli písomne zaslané. Ty nie na nové doplňujúce témy, ale to, čo bolo písané. Najprv by som dal slovo pánu Hillovi na úvodné e, stanovisko trvaní 10 minút. A potom nasleduje 24 e, otázok, e, trojminútové sloty, minúta na otázku, dve minúty na odpoveď. A potom pán designovaný komisár bude mať ešte 3 minúty na záverečné stanovisko. Toto zasadnutie je vysielané na web stránke parlamentu a teraz dávame pánu Hillovi slovo na jeho úvodné, úvodný prejav.